našej pracovnej skupine. So now, colleagues, we can Dobre, kolegyne, kolegovia, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Takže pripravte si vaše hlasovacie karty. Mám tu 7 návrhov uznesenia, ktoré sa týkajú Pakistanu. Najprv budeme hlasovať o Pakistane, kde ide o zavraždenie guvernéra Panjabu Salmana Tasíra. Spoločný návrh uznesenia odsek 8 a máme tu ústny pozmeňujúci návrh. Myslím si, že to bude prezentovať pani Šáke. Thank you. Um, very brief... Ďakujem pekne, veľmi stručne. Odsek 8. Tam by sa malo doplniť po, po odseku 17, kde sa malo vyčerpnúť plne ratifikovať. Malo by sa to nahladiť, stiahnuť výhrady voči. To sú tie zmeny textu, ktoré sme tu navrhli. Any objections to that? Ďakujem pekne, ešte nikto proti tomu, žiadne námietky. Takže môžeme o tom hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz odsek 4, máme tu hlasovanie po častiach. Máme tu opätovne ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bude prezentovať pán Stanok, ak sa nemýlim. Áno, chcel by som zmeniť odsek 14. Opakuje apel na pakistanskú vládu, aby vykonala revíziu zákona o blasfémii, kde ide aj o trest smrti alebo e, doživotné väzenie za, za to, keď niekto, sa dokáže niekto urazil proroka Mohameda tak ako to navrhlo Federálne ministerstvo pre e, menšiny. Je niekto proti? Nie. Takže môžeme o tom hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? držali sa schválené. Druhá časť, za? Proti? Myslím si, že musíme si to elektronicky overiť. Takže otváram hlasovanie. Everybody's voted. We Hlasovali všetci. Hlasujeme o druhej časti, opakujem. Hlasovali ste. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky a bolo to jasne zamietnuté. Dobre, teraz odsek 15. Opätovne dve časti. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 17. A tu máme ešte jeden ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bude prezentovať pani Šáke opätovne. Uh, uh, ja som vlastne prečítala obidve zmeny vlastne v rámci prvého vystúpenia. Áno, takže v tomto prípade budeme hlasovať o uznesení ako celom, kto je za, proti, drželi sa a bolo to schválené. So next item is the vote on... A teraz hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia, ktoré sa týkajú Brazílie, vydanie Cezare Batisty. Ho. Ešte predtým, ako budeme hlasovať o celom uznesení, máme tu pozmenujúci návrh. Je to ústny pozmenujúci návrh? Nie alebo nie? Pani Angelili, nie? Dobre, dobre, takže môžeme rovno hlasovať o celom návrhu uznesenia. Je to hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. A máme tu výsledky. Bolo to schválené. And the next and the next and last item is the... A posledná vec a posledné hlasovanie je tu sedem návrhov uznesenia, ktoré sa týkajú Iránu, kde ide o prípad Nasrin Sutude. A máme tu opätovné hlasovanie, uznesenie ako celom, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. A opätovne to bolo schválené. 79 za, 0 proti. Ešte tu mám pár oznámení. Dostal som stanovisko rady v rámci prvého čítania, ako je stanovisko komisie, naozaj bude oznámený v zápisnice z tohoto zasadania. Leota troch mesiacov, ktorú je poskytnutá parlamentu v prípade prijatia stanoviska, sa začína zajtra, teda 21.